Genocida stále ešte pokračuje. Ďakujeme. Vy ste boli konečným rečníkom, pokiaľ ide o vysvetlenie hlasovania. A od rady som dostal dnes spoločné stanovisko a vysvetľujúce vyhlásenie. Dovolte mi, aby som vám povedal, ako sa to volá. Je to veľmi vzrušujúce. Spoločné stanovisko prijaté 5. marca 2009 v nadväznosti na nariadenie Európskeho parlamentu v súvislosti s diplomatickým a konzulárnym zastúpením a identifika biometrickými identifikačnými znakmi a prijatie a, a udelovanie víz. Prijatie pasov, vydávanie pasov a udelovanie víz. Bude to dosť komplikované. Ehm, parlament má tri mesiace na to, aby na toto reagoval a začína to, to doba plynúť e, od zajtra. Ja by som ešte chcel, ja som totiž požiadal o to, aby som mohol hovoriť k situácii o Tibete. Nedostali sme túto vašu žiadosť, ale nech sa páči, môžete hovoriť. Vážený pán predseda, Tibetania ako všetky ostatné národy majú ašpirácie žiť podľa svojej vlastnej legislatívy a podľa svojich e, tradícií a kultúry. A samozrejme, že konečnom dôsledku je to vlastne to, čo anglosasi nazývajú falošným svedomím. Ja v podstate by som chcela len vyzvať členov Európskeho parlamentu, aby vlastne zvážili tú um, blízkosť toho, o čom sa vlastne hovorilo v Írsku, v Holandsku, v Dánsku. Ja mám pocit v podstate, že tu ľudia nepochopili kopu veci hlasovali proti anglosaskému liberalizmu alebo proti Macedónsku a tak ďalej, ale ja si naozaj myslím, že ľudia majú či v Tibete alebo v, národ, v iných národoch EÚ by mali chápať vzájomne svoje priania, želania, túžby a tak ďalej. Ja viem, že som dosť otravný, ale bol by som veľmi rád, keby sme mali k týmto veciam nejaké referendum, pretože zmluvy sú na to, aby sa plnili. Ďakujeme veľmi pekne. Teraz by sme ukončili naše zasadnutie a budeme pokračovať o tretej popoludní a budeme hovoriť, budeme mať rozprávu o prípadoch porušenia ľudských práv, demokracie a princípov právneho štátu. Ide o Guinea-Bissau, Filipíny a Darfur. Prajem vám príjemný obed.